Prosím vás, začneme s vysvetleniami hlasovania. Prvý začína pán kolega Dalton. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Europol sa stáva veľmi dôležitým jadrom boja proti e, organizovanému zločinu a terorizmu. Je to veľký prvo kontrole na európskej národnej úrovni. Funguje sa takto jeden rok. V prvých šiestich mesiacoch prišli návrhy, aby sa tento obsah odstránil. Ide o zvýšenie schopnosti v najbližších mesiacoch, aby Europol mal dôležitú úlohu v boji proti organizovanému zločinu. a Z toho dôvodu som podporil túto správu. Ďakujem. Kolegovia, prosím vás. Utíšte sa, slovo má pani Morvaj. Europol je vlastne zariadenie na spoluprácu justičných a policajných síl a dostáva veľmi veľa finančných prostriedkov, ktorí zaplatia daňovníci. Nemyslíte si, milí kolegovia, takisto vedúci predstavitelia Európskeho parlamentu podať účty o tom, čo všetko spravili s daňovými prostriedkami v priebehu niekoľkých rokov. Ja dostávam listy od mojich daňovníkov, kde sa pýtajú, či vlastne sa neplitvám finančnými prostriedkami a nepredchádza sa tragédiám, ktoré sa uskutočňujú. To bolo v súvislosti s terorizmom. No ale čo je e, s otázkou medzinárodného obchodovania s ľuďmi, veľa peňazí, ale nulové výsledky. Ďakujem pekne. Slovo má pán Pospíšil. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja som podporil tento dokument, som presvedčený o tom, že stojí za to podporiť právomoci Europolu. Nepodporujem to, aby vznikol úrad európskeho prokurátora, ale tento návrh, ktorý má posilniť Europol a zvyšuje jeho šancu na získavanie informácií o rôznych trendoch, cezhraničnej trestnej činnosti má iste svoj zmysel. Europol do budúcnosti by mal poskytovať jednotlivým národným policajným orgánom spätnú väzbu informácií o tom, aké sú trendy na poli medzinárodného zločinu, boja proti terorizmu. A na to, aby mohol poskytovať spätnú väzbu, musí získať z jednotlivých štátov informácie súhlasím s tým návrhom, že teda je dobre, že sa posilňuje špeciálna jednotka Europol v boji proti terorizmu. Táto jednotka môže privodiť jasné výsledky. Ďakujem pani Makovej. Ďakujem. Silnejší mandát Europolu sa vzťahuje na bezpečnosť našich občanov Europol má zjavne modernú databázu a manažment s týmito údajmi a je to dôležité, dôležitý, dôležité pre medzinárodné organizácie. Výmena údajov musí byť jednotná. Nemôžeme bojovať proti terorizmu organizovanému zločinu bez efektívnej spolupráce medzi e, kontrolnými orgánmi tak na národnej ako medzinárodnej úrovni 23 členských krajín Európskej únie nezaslalo aktualizované informácie do tejto databázy, napríklad do databázy Schengenu, Europolu. To znamená, že Schengenská databáza neobsahuje všetky informácie, ktoré sa vzťahujú na ľudí, ktoré by mohli zautočiť na Európu a ktoré by sa mohli stať aj alebo sú súčasťou eh, džihadistickej skupiny. Preto je potrebné splniť túto povinnosť a zaslať eh, údaje do tejto eh, databázy. Pán Danan, ďakujem pekne. My sme uznali, že zločin nepozná hranice. Isté, že nepozná Európa spolupracovala. My sme mali Hakský dohovor, mali sme Europol, Všetky tieto veci sú nástrojmi, ktoré sa aplikujú globálne. O tomto sa tu nehovorí. Toto nie o Európole, tak ako sme tu e, počuli. Je to o vytvorení federálnych policajných síl, je to o vytvorení akejsi európskej FBI a teraz je tu výber medzi tým, ako to bude, ako to je so spojencami, ako je to s asimiláciou. Ďakujem. Pán Manikins, ďakujem pekne. Pán predsedajúci. Toto nariadenie predložené radou by malo zlepšiť celý ten e, systém Europolu. Z toho dôvodu tento dokument bude platiť do mája 2017 a táto agentúra bude potom ďaleko účinnejšia. Je tu väčší potenciál, ktorý sa týka účinnosti Europolu a z toho dôvodu Európsky parlament a národné parlamenty budú schopné hodnotiť prácu Europolu ako E, súčasť tejto osobitnej jednotky. Takisto rozpočet sa navýši a bude to znamenať toľko, že bude fungovať aj lepšia výmena informácií. Ďakujeme, pán Arnold. Ano. my všetci chceme spolupracovať s takými organizáciami, ako je mm, Interpol ale ja som si vypočul také obavy, ktoré sa týkajú nedostatku transparentnosti. Ale keď sa pozrieme na boj proti terorizmu, ak sa pozrieme na e, Scotland Yard, na jeho činnosť, ale sa pozrieme, že pomoc zvonka nedostaneme, to ja si myslím, e, že náš vzťah s jednotlivými krajinám je dôležité odhľadnúť od toho, či sme vo vnútri alebo mimo Európskej únie. Je dôležité vymieňať si informácie, ale na to nemusíme byť súčasťou Európskej únie. Dokážeme spolupracovať perfektne a dokážeme zabezpečiť našu národnú bezpečnosť ďaleko lepšie a preto som hlasoval proti. Ďakujem pekne. Slovo má pán Maulu. Ďakujem pekne. Ja si myslím, že sa uberáme správnym smerom, keď posilníme Europol, posilňuje bezpečnosť občanov Európskej únie. Výmena informácií musí pribiehať veľmi striktne, tak aby sme zabezpečili jednotnosť zhromažďovaných informácií, tak aby sme bojovali v médiách a na internete proti snahám robiť nábor mladých ľudí, ktorí sa stávajú nástrojom nebezpečenstva. Ide o veľmi pozitívny nástroj a ja som hrdý na to, že parlament schválil niečo také, pán Polčák. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Je to už tak, že zločin nepozná hranice a preto je dôležité, aby sme spolupracovali. Nazdávam sa, že Europol dokázal, si dokázal vydobiť rešpekt. Je to organizácia, ktorá by mala tú spoluprácu prehlbovať. Ja v tej správe, ktorá bola predložená, ktorú som s radosťou podporil, nevidím náznak toho, že by sme prispeli pristupovali ku zriadeniu federálnej policajnej služby. Tak to v skutku nie je to, že je potrebné túto spoluprácu prehlbiť, že sú tu potrebné isté pravidlá, to je úplne zjavné. A preto som rád, že táto správa sa týmto otázkam nevyhýba. Ja som túto správu podporil. Pán Kelly? Ďakujem pekne. Ako e, väčšina poslancov spolu s mojimi kolegami som hlasoval za túto správu. Som tomu rád. Europolu dávame nástroje, ktoré potrebujú na to, aby sa zaoberali kybernetickým zločinom a terorizmom. Pred niekoľkými týždňami sme hlasovali o NPR a pokročili sme v našom boji proti terorizmu a to je v skutku dobrá vec. To znamená, že naši občania si uvedomia, že Európa bude bezpečnejšia aj v budúcnosti. Dávame 2 milióny eur navyše pre Europol. Takže sme radi, že sme na tej správnej ceste. Ďakujem pekne. A teraz sa dostávame k odporúčaniu na druhé čítanie správa Wikström. Ako prvá má slovo pani Morvaj. Pani Wikström bola tá, ktorá sa v prípade obetí, maďarských obetí odmietla návrh a nie je to náhoda, že po istom období sa situácia zmení. No na jednej strane, keď sa pozrieme na migráciu, je to zdroj vzdelaných ľudí, ale na druhej strane sa tu ukazuje, že prichádzajú veľké skupiny vysoko kvalifikovaných ľudí. Čiže na jednej strane sú to výskumníci, na druhej strane sú to náš, je to náš budúci potenciál pre podnikateľov. Dobre, my potrebujeme mnohých e, nových štátnych príslušníkov, na to, aby zvládli úlohy. Ale prosím vás, pýtajte sa napríklad Maďarov, maďarských výskumníkov, aký je ich názor prv, ako budete koncipovať takúto správu s takýmito prijatými návrhmi pani Makovej. Výmena študentov, ďalej E, rôzne stáže a tak ďalej. To pripravuje mladú generáciu na ten veľký historický skok, ktorý potrebujeme. Niečo z toho sme už zrealizovali. Mobilita mladých ľudí je mimoriadne dôležitá tak e, na to, aby sme zvýšili našu konkurenciu a schopnosť, aby sme zlepšili kvalifikovanosť našej pracovnej sily pracovná sila musí byť vysoko kvalifikovaná, potom výsledok ich práce bude lepší, zapojí sa celá spoločnosť. Tým, že otvoríme hranice Európy príslušníkom tretich krajín, na to budeme potrebovať prijatie opatrení, aby sme predišli tomu, aby prichádzali z iných dôvodov, ako je e, štúdium. Pán Pospíšil, ďakujem pekne, pán predseda, podporujem tento materiál z toho dôvodu, že považujem za správne podporovať princípy mobility mladých ľudí, študentov, vedeckých pracovníkov. A v tej chvíli, keď sa snažíme vydať jednotné pravidlá v prospech toho, aby študenti a vedeckí pracovníci tretich krajín mohli vedecky bádať na území Európskej únie, považujem za mimoriadne dôležité. Takže tá sila tých kvalitných mozgov na území EÚ je pozitívnym trendom, posiluje to kvalitu európskeho výskumu, európskeho školstva a samozrejme, pokiaľ títo ľudia ostanú na území Európskej únie, má to vplyv na kvalitu európskeho priemyslu a iných odvetví, kde títo kvalifikovaní ľudia majú možnosť pracovať a zvýšiť konkurencie schopnosť Európy ako takej v porovnaní so Spojenými štátmi americkými, Japonskom a tak ďalej. Pán Hanan. No, čo vidíme počas migračnej krízy? To je e, e, tra- tragédia. Dobre, sústredujeme sa iba na vonkajšie hranice miesto toho, aby sme sa sústreďovali aj na vnútorné. No tak prichádza príliv utečencov do Európskej únie. Európska únia, to je ten východiskový bod tu, mala by mať jednotné hranice a nevnútorné hranice. A to je tá cena, ktorú platíme. Musíme celkom jasne povedať, že to je to premietnutie sa tej dogmy, dogmy s praktickými dôsledkami. A takisto je to aj otázka E, toho, že e, ľudia budú používať euro, ten veľký príliv e, migrantov. No to už je náš problém. Totiž my sa dívame, naše, držíme sa našej meny, ale musíme sa preorientovať aj na iné veci, tak ako to robí zvyšok sveta. Ďakujem pekne. Pekne, ďakujem pekne. Ďakujem, pán predsedajúci. Každý rok milióny príslušníkov tretich krajín prichádza na územie Európskej únie s cieľom študovať, realizovať výskum, robiť dobrovoľníckú prácu. To je výborná vec, ale táto nová smernica má vylepšiť reguláciu. Myslím si, že členské krajiny budú sledovať e, vlastné princípy, pravidlá, teda pri kontrole tých, ktorí prichádzajú cez ich hranice. A myslím, že tak je to správne. Chcem však povedať, že rada modifikovala návrh rady, pokiaľ ide o študentov a ich pôsobenie alebo ich činnosť. Budú mať možnosť pracovať e, tých uvedených 15 hodín. 6 mesiacov bude minimálna dĺžka pobytu. Bude tu však možnosť predlžiť toto obdobie. Je to veľmi, dokument, veľmi dobrý dokument, hlasoval som za. Ďakujem pekne, pán Polčák, ďakujem. Vážený pán predsedajúci posilovanie mobility mladých ľudí, výmena stážistov, ľudí, ktorí sú vzdelaní vo svojom odbore. To je naozaj správna cesta, ja ju podporujem. Pokiaľ je otázky, ktoré súvisia s bezpečnosťou, nesmieme ich podceňovať Musíme mať odpoveď na to, či je zabezpečená kontrola ľudí, ktorí tu budú prichádzať. Bezpečnostné otázky nemôžu brániť takejto výmene mladých ľudí. Je tu isté riziko, nemôžeme si jednoducho myslieť, že zabránime všetkému a na základe tomu prinesieme aj tú najvyššiu obeď, teda zabrániť styku medzi univerzitami alebo vedeckými inštitúciami. Tým sa posilní kvalita školstva, kvalita vedy, nebudú sa vytvárať pracovné rezervy, ale prinesie to novú miazgu do našej európskej vedy a to je tá správna cesta, ktorú ja podporujem. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Opäť chcem povedať, že je to excelentné odporúčanie a môže to byť iba dobré, nielen pre Európu, ale takisto pre rozvojové krajiny. Prirodzene, že Európska únia urobila veľa pre rozvojové krajiny, teda rôznymi podobami pomoci, ale nazdávam sa, že teraz by sme mali vykonávať tieto odporúčania, alebo toto odporúčanie s cieľom, aby tí ľudia, ktorí sú talentovaní a nemajú možnosť vo svojej krajine tento talent plne využiť, aby teda prišli do Európskej únie a mohli ho využiť, aby študovali, aby sa vzdelávali, vykonávali dobrovoľníckú činnosť. Ak zostanú v Európskej únie, bude to veľká pomoc pre Európsku úniu ako takú, keď sa vrátia do svojej vlastnej krajine, takže takisto prinesú so sebou skúsenosti, budú mať možnosť zakladať po podniky a tak ďalej. Takže to je excelentné odporúčanie. Ďakujem. Ďakujem. A teraz sa dostávame k návrhu uznesenia, pokiaľ ide urychlenie vykonávania politiky súdržnosti pani Morvaj. Nož takzvané finančné prostriedky súdržnosti ktoré majú poslúžiť jednotlivým štátom, vyvolávajú niektoré obavy. Totiž hovorí sa, že či to naozaj prospieva k vytvoreniu nových pracovných miest. A ja by som chcela povedať, že mnohé tie iniciatívy nie sú dostatočne prezentované. Mnohí nemajú možnosť informovať sa. Ja si často prečítam noviny a myslím si, že naozaj tí, ktorí dostávajú podporu, e, majú dostať podporu, nie sú dostatočne informovaní. A veľká časť e, v finančných prostriedkov už dávno rozdelená pre skorumpovaných eh, kamošov a ja si myslím, že práve proti týmto negatívnym javom by sme mali bojovať. Ďakujem. Slovo má pán Šongor. Podstatou politiky súdržnosti je pomôcť chudobnejším krajinám Európskej únie. Je dôležité, aby aj chudobnejšie krajiny mali možnosť držať krok e, s e, konkurencie schopnosťou aj týchto chudobnejších krajín. Tak môžeme tu hovoriť o viacerých úrovniach. Politika e, tejto súdržnosti sa ťažko, sa často zneužíva. Úspešná politika bude veľmi dôležitá na zlepšenie infraštruktúry jednotlivých členských krajín a bude napomáhať k lepšiemu využitiu projektov. Z toho je dôležité, že aj po roku, po roku 2020 sa budú venovať finančné prostriedky politike e, súdržnosti a mal by byť menší rozdiel medzi starými a novými členskými krajinami. Ďakujeme. Kolega López Bermejo. Ďakujem pekne. E, Držala som sa hlasovania, ale pretože e, téma súdržnosti predsa súvisí aj s vytváraním iného ekonomického modelu. Nemôžeme požadovať flexibilitu v verejných fondoch a uznávať tú zaťaž, ktorú e, kríza a škoty priniesli a zároveň hovoriť o tom, že treba novo e, prinášať štruktúralne reformy, ktoré sú hlavnou príčinou rastúcej nerovnosti v Európe. Netreba si klamať. Európske fondy sú čoraz viac prepojené na to, aby podporovali začlenovanie európskej ekonomiky do svetového na svetové, trhy, na svetové trhy bez toho, aby sme zohľadňovali dopady privatizácie a liberalizácie na našich občanov. Ehm, využívame trhy, ale nemali by sme ich využívať na to, aby sme replikovali priority veľkého kapitálu. Práve naopak, mali by sme v našej politike predstavovať istý ehm, sociálny protipol a mali by sme ehm, odsudzovať aj e, pravicu, aj regióny, aj štáty, ktoré e, vlastne tieto e, projekty uplatňovali bez toho, aby zohľadňovali záujmy našich občanov a vlastne konajú iba v prospech súkromných záujmov. Ďakujem pekne ďalej pani Makovej. Ďakujem pekne. Politika súdržnosti má nejakých 360 miliard eur v eh, období 2020 alokovaných, Je to približne tretina európskeho rozpočtu. V roku 2007-2013 boli ste projekt, eh, problémy eh, s implementáciou projektov, pokiaľ je využívanie financí v niektorých členských štátov, pretože chýbali tam kapacity v prípade niektorých orgánov, respektíve chýbali tam informácie pre príjimateľov týchto fondov, keďže tie postupy boli príliš byrokratické, respektíve a ten celý proces bol príliš zdlhavý, bola tam korupcia, respektíve jednoducho ľudia boli neschopní, tí, ktorí sa tejto téme venovali. A preto vítam iniciatívu komisie vytvoriť nezávislú skupinu odborníkov, ktorá by monitorovala zjednodušovanie týchto postupov tak, aby e, človek mohol získavať tie fondy uh, ľahšie. Čiže poprvé uh, hovoríme tu o transparentnosti a takisto aj o zjednodušovaní. Každý by mal vedieť, e, čo sa požaduje, ako sa požaduje, koľko to stojí, ako to uh, postupuje. Pán Mamikins, nech sa páči. Ďakujem pekne. Politika súdržnosti, ako dobre vieme, je jedna z najdôležitejších európskych politik. Sú členské štáty vrátane môjho členského štátu Lotyšska, kde každý rok E, istú časť e, vlastne financí nedostaneme, alebo nie sú vyčerpané, pretože sú tu isté e, byrokratické prekažky, sú tu, je tu nedostatok informácií a to podľa mňa zabraňuje rozvoju mnohým sektorom, mnohých sektorov. Sa pripájam k tým kolegom, ktorí požiadali komisiu a členské štáty, aby poskytovali viac informácií príjemcom, pokiaľ ide o tieto príležitosti. Takisto treba racionalizovať fungovanie tohto systému. v každom eh, plánovacom období každý členský štát, ktorý dostane alokované isté eh, zdroje, tak pokiaľ tie zdroje nevyužije, tak potom v ďalšom programovacom eh, období dostanete zdrojov menej. Takže je to veľmi včasná správa. Ďakujem pekne ďalej, pán Polčák. Ďakujem, naozaj je pravda, že kohezná politika strpí istými nedostatkami, je tam prílišná byrokracia súvisiaca s vybavovaním žiadostí a vôbec s podávaním týchto žiadostí. Určite e, politika súdržnosti nie je dostatočne e, zameraná na efekt. Častokrát je posudzovaná veľmi formálne, ale všetky tieto nedostatky sú vyvažované celkovým prínosom tejto politiky. Som presvedčený, že táto politika je najvlastnejším, čím sa Európa môže pochváliť. Pokiaľ sa odstraňujú znevýhodnenia a rozdiely, ktoré existujú medzi e, regiónmi, a to práve cez takéto pre, prorastové opatrenia, tak treba povedať, že táto politika regionom pomáha, napriek tomu, že má mnohé nedostatky. Bola vytvorená vysoká skupina odborníkov, ktorí majú nájsť spôsoby, ako vo všeobecnosti túto politiku e, zjednodušiť, a teda čerpanie z európskych fondov. Ja veľmi pozorne budem sledovať, aké návrhy táto skupina predstaví, pretože si myslím, že toto je tá správna cesta. Nie je rušiť politiku súdržnosti, ale reformovať ju. Ďakujem pekne, pán Le- Eterich. Ďakujem pekne. Mali sme nedávno lokálne voľby v Británii a e, lejbristi aj ostatní stále hovoria, nemám peniaze na e, múzea, na divadla, na e, bezpečnosť cestnej premávky a tak ďalej. Tieto isté politické strany podporujú minanie miliónov a miliónov libier britských daňovníkov na bližšiu európsku integráciu a súdržnosť. Veď to je predsa hanebné títo ľudia plačú, sťažujú sa doma, nemáme peniaze, nemáme peniaze, ale potom tieto peniaze posielajú e, do celej Európy, aby sa redistribuovali. Ja som proti európskemu riadeniu a hlasoval som proti e, tomuto opatreniu e, e, v prospech väčšej súdržnosti a teda väčších financií a ja vždy budem e, hlasovať proti tomu a vystúpať proti tomu, aby e, sa britské peniaze takýmto spôsobom e, míňali. Pán Kelly, nech sa páči. E, ďakujem pekne, pán e, predsedajúci. Ja som opäť hlasoval za toto odporúčanie. Naozaj si myslím, že to je skvelá e, politika, táto politika súdržnosti. Je to skvelá myšlienka. Približne 23 miliard eur ide do tohto obdobia v rámci financovania a dúfam, že aj po tomto období budeme s touto politikou pokračovať, pretože vidíme, ak, aký prospech e, môže Európska únia v takejto podobe ľuďom prinášať. A takisto vidíme, ako e, bohatšie regióny a krajiny pomáhajú chudobnejším regiónom a krajinám. Írsko, keď vstúpilo do Európskeho spoločenstva, tak tiež sme boli chudobná krajina. Dostali sme peniaze od Európskej únie a dnes postupne sme sa rozvinuli a stali sme sa jednou skôr e, z bohatších krajín a práve vďaka týmto peniazom sme boli schopní sa takto rozvíjať. Ale videl som jednu vec a s tou súhlasím, musíme lepšie propagovať tú skvelú prácu, ktorá v rámci politiky súdržnosti prebieha, ako je to na prospech našim občanom predsedajúci a stále e, posielate peniaze do Európskej únie. Dobre, teraz e, do tretej máme prestávku.